E, teraz bude nasledovať e, stručné predstavenie správy kolegyne Štauner o akčnom pláne komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly. Slovo má pani spravodajkyňa na 4 minúty. Nech sa páči. Komisár. Pán komisár, milé kolegyne, kolegovia, zásada efektívnej vnútornej kontroly patrí k najdôležitejším rozpočtovým zásadám, e, ktoré komisia pri výkone rozpočtu a používania prostriedkov musí realizovať. Efektívna kontrola rozpočtových prostriedkov e, je kontrolovaná Európskym e, parlamentom dlhé e, roky a spomína to aj dvor auditorov, spomínajú sa v tejto súvislosti a vypracovávajú sa predovšetkým zo strany dvoru auditorov rôzne odporúčania, tak aby sa tieto prostriedky efektívne využívali a celé roky takisto sa nepodarilo, aby e, dvor auditorov e, komisii mohol e, udeliť pozitívnu, pozitívnu správu. Spomínam si napríklad na veci súvisiace s Leonardovým programom, oblasti, kde, ktoré neboli v tejto súvislosti v poriadku a takisto aj určité nezrovnalosti a možnosti podvodov. V roku 2006 eh, komisia potom vypracovala akčný plán eh, integrovaného rámca vnútornej kontroly v tejto oblasti. Opäť s cieľom aby dvor auditorov mohol eh, túto svoju skúšku uzavrieť s pozitívnym výsledkom a aj v našej správe sa spomína, že ehm, je možné badať naozaj e, vážne kroky e, úsilie na strane komisie, avšak parlament musí skonštatovať, že výkon týchto e, opatrení ehm, prichádza veľmi pomaly a neskoro komisia preto musí zrýchliť tempo ehm, pre realizovanie týchto krokov, ak chce, aby e, boli v dohľadnej dobe viditeľné pozitívne e, kroky v tejto oblasti. A aby sme aj my, e, poslanci, mohli s kľudným svedomím rozhodnúť o absolutóriu pre komisiu Nechcem teraz hovoriť o jednotlivých podrobnostiach, ale chcela by som zdôrazniť, že efektívne kontrolné opatrenia sú teraz o to dôležitejšie, že v súvislosti s balíčkom eh, hospodárskej eh, obnovy ehm, sa ehm, v zmysle rýchlej ehm, pomoci eh, niektoré pravidla trošku uvoľnili. Ja pripomínam napríklad o uvoľnenia pravidel v oblasti štrukturálnych fondov, a um, zásad podpory v prípade e, Európskeho fondu na vyrovnávanie sa s e, globalizáciou. Je jasné, že e, práve v oblasti štrukturálnych fondov mnohé opatrenia sa konajú v úzkej spolupráci s členskými štátmi, čo je aj úplne potrebné. Je to dôležité pre zmysluplnosť vydávaných prostriedkov. Na druhej strane však je to spojené s veľkými problémami v oblasti kontroly komisie. E, už roky vieme, že komisia pri takýchto e, kontrolách v členských štátoch e, nemôže postupovať vždy tak, ako by rada chcela a ako o tom hovoria rozpočtové zásady aj požiadavky Dvora auditorov. Predovšetkým pokiaľ ide o každoročné zhrnutia o uplatňovaní prostriedkov na národnej úrovni, ktoré komisia nám predložila až 15. februára roka 2008 mal parlament veľký problém urobiť si nejaký ucelený obraz, pretože jednoducho nie sa neuplatňujú e, jednotné kritéria e, v tých jednotlivých oblastiach. V našej správe, ktorú mimochodom náš výbor prijal e, jednomyselne, chceme apelovať na členské štáty, aby vyplňali údaje úplne a aby bolo jasne odvoditeľné, odkiaľ pochádzajú je to dôležité na to, e, aby e, komisia aj naďalej mohla e, uplatňovať svoj integrovaný rámec vnútornej kontroly. Ďakujem. Slovo má pán Barot. Remercie, ďakujem pani prezidentka, ďakujem pani Stavner za jej správu a ďakujem aj za konštruktívny dialog do ktorého sa zapojila aj politika v súvislosti s akčným plánom Komisia sa domnieva, že e, to vyhlásenie, ktoré e, vydal Ústavný dvor za rok 2007 eh, eh, konštatuje zlepšenie a akčný plán eh, prispel k tomuto zlepšeniu. Komisia poslednú správu o dosiahnutom pokroku vydala 3. februára. Ako konštatuje pani spravodajkyňa, umožňuje nám to E, urobiť e, vyhlásenie o rozpočtovom absolutóriu. Naša e, naše vyhlásenie z 3. februára hovorí o značnom pokroku, ktorý sa dosiahol. Uvidím niekoľko bodov. Pokiaľ ide o zjednodušenie a tu sa zlepšila čitateľnosť Ehm, rozpočtu a pokiaľ ide o plán ekonomického oživenia, tu takisto sa zavádza zjednodušenie, najmä pokiaľ ide o štrukturálne fondy. Ehm, takisto účtovný dvor ehm, zistil, že sa zlepšila eh, čitateľnosť a prehľadnosť správ komisie, pokiaľ ide o bod 3. Pokiaľ ide o eh, akciu 11 štrukturálnych fondov za rok 2008. Takisto sa zaznamenalo zlepšenie a eh, získala sa suma milión Les services de la Commission appliquent de plus en plus Hlasovanie sa bude konať za, zajtra. Podľa programu zasadnutia nasleduje správa pani Šaldemóze o bezúhodnosti internetových hazardných hier. Slovo má pani spravodajkyňa na 4 minúty, nech sa páči. Formand, Ja er bol stolt a glad over her i aften a kunne præsentere initiativ